nejaká investícia alebo nejaký investičný nástroj. Invest EU musí mať e, takýto rozmer, že bude sprevádzať všetky tie zmeny, klimatické zmeny a zmeny v paradigmách, cez ktoré prechádzajú naše spoločnosti. Dnešná Európa sa musí e, progresívne rozvíjať. Je to Európa, ktorá sa musí obracať na našich spoluobčanov, treba e, naplniť ich e, na ambicioznú nádej. Pán Paket v imeniu EKR. Ďakujem veľmi pekne, pán Paket za EKR. Ďakujem, vážení kolegovia. Za pomoci InvestEU môžeme investovať do, do nových inovatívnych projektov, Um, máme uh, eh, 17 miliárd v, záručne, v záručnom komponente, to znamená, že to je doplnkový komponent. Európske podniky um, budú môcť využívať túto podporu, budú môcť vyvíjať nové, nové produkty, nebudú musieť závisieť od uh, veľkých neurópskych darcov. Všetky tieto, všetky tieto nástroje boli zoskupené do jedného návrhu. To je výborný prístup. Národné podporné banky budú zohrávať dôležitejšiu úlohu v rám, v, vrátane našich flámskych bank. Tie prevezmú na seba vodcovskú úlohu, čiže budú v popredí a ja si myslím, že to prinesie obrovské obrovský rozdiel a ja viem, že to je posledná plenárka a toto je naozaj výborný spôsob, ako ukončiť tento mandát. Ďakujem veľmi pekne za Alde. Nech sa páči, pani Viring. Ach, Ďakujem veľmi pekne. Invest EU bude následne po EFSI zohrávať dôležitú kľúčovú úlohu aj počas nadchádzajúceho mandátu. Poukazuje to aj na jeden veľmi dôležitý smer, pretože jedna z dôležitých vecí, ktorú sme sa naučili po kríze, je to, že stabilná ekonomika je ekonomika investícia. 600 miliard dodatočných 600 miliárd v rámci tohto programu je prísľubom do budúcna. Podarí sa nám investovať do inovácií, digitalizácie a tak e, sa ubezpečíme, že naša únia v nadchádzajúcom období sa stane jedným z najatraktívnejších miest na investície vo svete e, pre investorov, kreatívcov. Takže kolegovia, skončíme už s touto investičnou medzerou a pohnem, posuňme sa dopredu. Ďakujem veľmi pekne za GUE, pán Papadomos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ten návrh, ktorý predložili dvaja správodajcovia je určite lepším než ten pôvodný návrh komisie, ale predsa len je ešte ďaleko. Ehm, potrebujeme totiž viac investícií globálnych investícií. Nič nie je ešte isté, keďže ešte neplatí eh, viacočný finančný rámec namiesto fondov, ako navrhol parlament, komisia zatiaľ nekonala. Ja som, ja som prispel pozmeňujúcimi návrhmi eh, k zlepšeniu návrhu komisie. Navrhol som boj proti byrokracii, navrhol som aktívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov či silnejšiu úlohu pre investičné banky. Ide o to, aby sme dokázali bojovať proti klimatickým zmenám vďaka zdrojom z tohto fondu, ale stále si myslím, že jednoducho potrebujeme ambicioznejšie návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za zelených, pán Solerov. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, vážení kolegovia, pre nás by InvestEU mal byť predovšetkým nástrojom na dosiahnutie pokroku v udržateľnej ekonomike a preto oceňujeme e, nastavený cieľ. Určite musíme pokračovať aj ďalej, musíme naplňať Parížskú dohodu a udržateľné ciele. Mm, keď zvážime toto všetko, tak parlament jasne povedal, že uholná infraštruktúra a jadrová infraštruktúra nemôžu byť považované za udržateľné investície. Preto je dôležité, aby sme hľadali politickú vôľu, aby sme pozbudili finančný sektor, aby nám pomohol um, financovať, um, financovať to, čo je, aby nám pomohlo financovať celý prechod na udržateľné zdroje energie. Mm, máme tu, má, máme tu aj, ehm, okam, aj obavy, ktoré si vyžadujú našu okamžitú pozornosť, ale vrátim sa k tým pozitívnym stránkam. Vítam, vítam aktivnejšie zápojenie regionálnych hráčov, národných bank, pretože oni sú kľúčoví um, z toho pohľadu, že poznajú, aká je situácia v ich krajinách, na ich trhoch a chcem ešte poďakovať obom správodajcom za odvedenú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ako pán Arno za FDD, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je naposledy, čo vystupujem v Európskom parlamente. Nesnaž, nebudem sa uchádzať o znovu zvolenie. Ja som bol zvolený v roku 2014. E, snažil som sa, snažil som sa zostať verný svojmu mandátu. Um, v roku 2016 referendum sa v Spojenom kráľovstve sa vyslo, vyslovilo za Brexit, následne aj počas parlamentných volieb sa e, britské občania vyslovili za um, Brexit. Takže Tri roky po, po referende tu diskutujeme o programe EU, diskutujeme o, o zdrojoch, ktoré budú vyčlenené na tento program, na technické aspekty, ale stále nevieme, že či Spojené kráľovstvo nakoniec bude súčasťou ďalšieho 7-ročného finančného plánu. Nie je žiadnej záruky. 29. marec 12. apríl, 31. október. A úprimne povedané, ja naozaj e, za to, z toho viním britskú vládu mm. britský, britský ľud už povedal štyrikrát e, svojim politikom, že chcú odísť z Európskej únie, preto strana Brexit e, má, má dobrú pozíciu v, v prieskumoch. A ja si myslím, že musíme vedieť povedať toto, že sme to neurobili našim spôsobom, ja som to nerobil po svojom, ale urobi, neurobili sme to ani tak, ako nám, čo, ale snažíme sa teda o to, aby sme to robili tak, ako nám povedali naši voliči a o to musí sa do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Pani Maletič. Na minútu 3. Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať pánovi Fernandešovi a pánovi Gualtierimu k veľmi dobrej dohode o kľúčových prvkoch nového programu InvestEU. Napríklad, ako povedal komis- povedala komisárka, je to dobrý stimul do budúcich rokovaní, ktoré budú veľmi dôležité pre budúci mandát Európskeho parlamentu. Je to po tretí krát, že tu hovoríme o programe Invest EU, eh, lebo je to naozaj veľmi dôležité. Nielen eh, by sme nasmerovali tento program, ale aby sme neskôr ten program v členských štátoch implementovali, najmä aby sme zvýšili viditeľnosť. Je veľmi dôležité, aby sme financovali projekty, ktoré nezískajú finančné zdroje z komerčných úverov alebo z politiky súdržnosti, aby sme investovali do inovácií, startupov, ktoré sa musia rozrásť na väčšie spoločnosti, alebo aby sme potvorili podnikateľov, ktorí sú v poťažoch a potrebujú ďalšiu šancu. Musíme teda investovať do projektov, ktoré majú potenciál ale nezískajú úvery z komerčných bank. Takisto chcem povedať, že musíme prikladať pozornosť aj e, geografickej dimenzii FC. Bol vždy zameraný na rozvinutejšie krajiny a teraz musíme pomôcť aj tým menej rozvinutým, aby využili tento program. Ďakujem pekne. Ďakujem pani poslankyňa Berez na 1,5 minúty pán predseda, pani komisárka. Prijatie tohto textu o vytvorení programu InvestEU spadá do e, legislatívy, ktorú spustila táto Európska komisia na um, impuls skupiny sociálistov demokratov. Bol to ten, Euró- bol to ten uh, Junckerov plán v roku 2015, ktorý sa obnovil v roku 2017, ale kým čakáme na tie finančné nástroje, viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 eh, eh, sa už tiež eh, pripravuje. Bude možná lepšia rovnováha, pretože tu má byť strategický riadiaci výbor, mm, ktorý bude mať medzi sebou zástupcov komisie EIB, národných bank, rozvojových, ako aj tam budú nezávislí experti menovaní Európskym parlamentom. Tento program je v kľúčovej investičnej oblasti, pokiaľ ide o tie ekologické a sociálne imperatívy, ako vyzvel spravodajca. Európska únia musí urobiť svoj prínos v otázky udržateľnej infraštruktúry, musí sledovať im, sociálne investície, kam budú patriť aj kultúrne a kreatívne aktivity. Pokiaľ ide o harmonogram, ka, kalibráciu, pardon, tam Ehm, treba byť veľmi obozretný, musíme naozaj splniť naše záväzky, e, pokiaľ ide o tých 40 výdavkov viacročného finančného rámca na investície do európskej e, ekonomiky. A potom, pokiaľ ide o štatút EIB, komisia sa opäť rozhodla, že to bude preferovaný partner a budúci parlament sa musí venovať e, tejto otázke riadenia EIB, pretože to nie je optimálne ani pokiaľ ide o právomoci tohto parlamentu. Ďakujem, pán predseda konci roku. Ďakujem. Pani Mec, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Invest EU určený najmä malým a stredným podnikom napriek niektorým ale, ktoré tu na konci spomeniem, ide správnym smerom. Zaručenie jasných cieľov na boj proti klimatickým zmenám, zvýšenie výdavkov na, tých, na tie advisory hubs čiže budeme mať k dispozícii lepšie informácie, lepšie geografické rozdelenie. Takisto je tam climate proofing na všetky projekty a posúdenie projektov na základe identifikátorov podľa e, klimatických cieľov. Čo sa týka e, tých nedostatkov, bohužiaľ, prosím som tohto e, programu Invest EU bude stále možné investovať do projektov, E, obrany a takých, ktoré nie sú jednoznačne prepojené s dosahovaním ekologických, klimatických cieľov. Napríklad e, e, sú tam tie investície možné do letisk a tak ďalej. Čiže ak nechcete podporovať projekty, ktoré sú v rozpore s blahom planéty, hlasujte v máji za zelených. Ďakujem pekne. Teraz pán pospíli, pospíšil 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Kolegovia už povedali mnoho k tomuto návrhu aj k investičnému plánu. Ja sa pripájam. Projekt Invest EU považujem za mimoriadne dôležitý. Skúsenosti z Junckerovho plánu jasne ukazujú, že na takéto formy, e, takéto formy popudo po, majú svoje opodstatnenie a najmä v oblastiach, kde je ťažké získať klasické komerčné úvery, takže majú svoj zmysel. Vítam nasmerovanie do oblasti, ako sú malé a stredné podniky, oblasti, kde riešime ekologické inovácie, en, en, environmentálne témy a vôbec problematiku výskumu. Myslím si, že v budúcnosti tento projekt môže veľmi výrazne prispieť k e, európskej ekonomike. Hovorí sa o veľkom multiplikačnom efekte, ktorí môžu mať tieto e, verejné e, ponuky. Takže som rád, že po skúsenosti s Junckerovým plánom nekončíme tým, že už nepríde nič nové, ale že tento plán vyhodnocujeme, nadvezujeme ďalším variantom na obdobie 2021 až 2027 na ďalší finančný rámec a že sme sa poučili z toho, aké slabiny mal Junckerov plán a snažíme sa v tom novom projektu to vylepšiť. Vítam tento projekt a dúfam, že sa podarí dokončiť vyjednávanie v rámci budúceho parlamentu a že potom v roku 2021 bude úspešne spustený. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pán Fernández, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. Pred piatimi rokmi socialisti išli do európskych volieb a žiadali o koniec úspornosti. Hovorili sme o o potrebe podpory investícií. Podarilo sa nám to a ďakujeme za podporu komisii a zvýšku skupiny, ktorá sa zúčastnila na spustení Junckerovho plánu pretože to nápomohlo pri boji proti krízi počas úplných rokov. A treba naozaj uznať eh, tento krok a treba uznať, že, že eh, nadišiel čas, aby sme vytvorili stály nástroj Invest, Invest EU dokáže pomôcť eh, s podporou investícií nemôžeme stať na mieste, ale nezabúdajme, pripomeňme si, že Junckerov plán sa, sa, sa zrodil preto, aby sme bojovali proti recesii. Ale e, takže ne, nezabúdajme na toto. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem. Ďakujem, pán Buda. Ide na pol minúty. Ďakujem pekne pán predseda, a ja chcem zablahoželať obom spravodajcom InvestEU, jedna z hlavných politik EÚ, ktorá má za cieľ mobilizovať súkromné investície, aby v, teda to bolo zaručené v celej únii, aby boli vyššie zábezpeky pre investorov, čiže prirodzené dôsledky sú dosť jednoznačné, lepší život pre európskych občanov, prostredníctvom hospodárskej a sociálnej e, konverzie, zvýšenej konkurencieschopnosti, inovácií, digitalizácií a zodpovedného využitia zdrojov. Momentálne investície sa sústredia iba v niektorých členských štátoch a preto tým, že sa vyberajú budúce projekty, ktoré majú byť e, v financované cez Invest EU, musíme sa pozrieť na geografickú rovnováhu, aby sme sa e, vyhli nejakému ešte prehlbovaniu rozdielov medzi regiónmi. Malé stredné podniky zohrávajú dôležitú ekonomickú úlohu, ale e, stoja naozaj pred komplexnými postupmi, ak sa snažia zabezpečiť si nejaké investície. Preto Invest EU im musí ponúknuť e, podporu s jednodušením financovacích postupov a znižením byrokracie na európskej a národnej úrovni. Zároveň malé alebo lokálne projekty musia byť zaujímavejšie, atraktívnejšie, obzvlášť ak majú e, vlastne maximalizovať lokálne zdroje tým, že podporia napríklad rošenie klastrov, inovácií a podporia inovatívne produkty. E, orgány musia si vedieť e, zabezpečiť financovanie na alternatívy, e, napríklad dopravy a tak ďalej. Ďakujem pekne a teraz pán Rubik. Ďakujem pekne, pán e, predsedajúci. Chcem sa poďakovať pánovi Karasovi zo skupiny SMI, že už mnohé roky podporuje túto politiku SMI malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú strategicky dôležité rozhodnutie pre obyvateľstvo, pretože tu vzniká e, blahobyt. Ja už situáciu sledujem takmer 25 rokov a ešte si pamätám, ako ten Hm, hm, hm, ako vznikol ten viacročný e, program pre malé a stredné podniky, keď sme mali 450 miliónov k dispozícii a v tom programe, ktorý som potom e, spolu vyrokoval 2007 až 2013, tam sme mali program Entrepreneurship and Innovation, tam bolo viac než 2 miliardy e, podpory a potom ešte CoSME okolo 3 miliárd a FC nejakých takmer 500 e, miliard a teraz 1000 miliard, takže vidíme, že politika malých a stredných podnikov sa na európskej úrovni berie vážne. No a keď vidíme, že 55% e, tej sumy má ísť na investície do klímy a v horizonte Európa 35%, e, tak vidíme, že Európa vlastne robí veľmi pokrokovú politiku a tým samozrejme zaberá dôležitú pozíciu aj v medzinárodnom kontexte. Ďakujem pani komisárke Bienkovské. Viem, že nie je jednoduché zasadzovať sa za malé a stredné podniky, ale my sme ukázali, že je to možné srdečná vďaka a všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Vo voľnej rozprave KHD aj tu máme jedného prihláseného, pána Mariasa. Nech sa páči. Pán Marias. Evcharisto, kýrie Ďakujem, pán predseda. Invest EU by teoreticky mohol priniesť výsledky, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť zručnosti, školenia a tak ďalej. Na to potrebujeme, aby sme sa vyhli chybám Junckerovho plánu, pretože skúsenosti z FC, najmä v Grécku, ukazujú, že väčšina peňazí bola absorbovaná nadnárodnými spoločnosťami v Európe. Financovali sme nadnárodné spoločnosti, ktoré si napríklad e, uchňapli letiská v našej krajine. Pozrite sa napríklad Fraport, ktorý investoval v Grécku. E, bola tam taká veľmi e, podivná e, privatizácia a zrazu nemecká firma si požičia z EIB 200 miliónov, 280 miliónov eur a uh, uchňapnú si grecké letiska. To nie je investícia, ktorá prispieva k rastu na lokálnej alebo regionálnej úrovni. To je len privatizácia, ktorú financuje EÚ. Musíme podporiť malé a stredné podniky. Reálne, nie len v teórii. E, lokálne. Ďakujem pekne. Ďakujem, poprosím za komisiu pani komisárku Bienkovskú. Ďakujem, pán predseda, poslankyne, poslanci. Ďakujem za túto rozpravu. Ďakujem za vaše pozitívne pripomienky k programu. Hlavný záver, ktorý vyvodzujem z tejto rozpravy, je naozaj e, veľká podpora vyjadrená programu InvestEU, ale takisto beriem na vedomie veľmi vysoké očakávania a odporúčania pre program. Chcem povedať, že e, to určite prinesiem spie, späť a mm, odovzdám to komisii. Ďakujem za pozornosť a za podporu. Ďakujem spravodajcom a tajným spravodajcom. Ďakujem e, pani, komisárka. Ďakujem pani komisárka a pán spravodajca Fernández. Jose Manuel, nech sa páči. O público é importantíssimo o investimento. Investície do verejného sektoru sú veľmi dôležité, súkromné investície sú tiež nevyhnutné, podpora e, súkromnej iniciatívy, posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie, podpora podnikateľského ducha, startupov, posilnenie produktivity, konkurencieschopnosti EÚ. To sú spôsoby, ako mm, získať lepšie platy pre všetkých vo verejnom sektore, aj v súkromnom sektore. Vo verejnom sektore je dôležité, aby vlády zohrali svoju úlohu. Bohužiaľ v mojej krajine, v Portugalsku, e, v súčasnom pláne Bývalý minister Pedro Márquez nepoužil ani jedno euro na investície. Junckerov plán, podobne ako Invest EU, sa dá využiť, môže využiť na e, súkromný sektor, ako aj verejný sektor. Všetci musia zohrať svoju úlohu. A v Európskom parlamente príjmame tento program na mobilizovanie 700 miliónov eur. Chceme dobrú geografickú distribúciu a posilniť ten tzv. advisory hub pre investorov, ale je nevyhnutné, aby v každom členskom štáte boli aj národné huby, platformy na podporu investorov. A takisto môžu byť aj regionálne platformy alebo huby, aby podporili ľudí, keď budú kandidovať alebo uchádzať sa aby sme dosiahli primeranú absorpciu a využitie programu InvestEU, aby sme dosiahli ciele, lepšiu zamestnanosť, lepšie pracovné miesta, lepšie, viac investícií, viac rastu, viac konkurencie schopnej Európy a zároveň inkluzívnejšia Európa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, týmto končím rozprávu. Bola to posledná rozpráva. Ďakujem vám za spoluprácu. Hlasovanie bude zajtra. A ďalšia schôdza tiež zajtra, štvrtok, 18. apríla o 8.30 do 14. Program bol zverejnený na internete Európskeho parlamentu. Končím schodzu. Pán Rubik chce ešte niečo povedať? Vážený pán predseda, v mene pléna sa chcem poďakovať aj vám Vaše predsedanie bolo príkladné a prajem vám všetko najlepšie. Srdečná vďaka. Ďakujem pekne a dúfam, že sa aj v iných kontextoch stretneme. Aj možno v nejakej súkromnej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo.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

zápisnice zo včerajšej schôdze a schválené texty sú k dispozícii, sú nejaké pripomienky, nie sú žiadne pripomienky, tým pádom je zápisnica schválená. Dostávame sa k prvému bodu dnešného programu, dnešného poobedia. Ide o správu Roberty Mecoli, Európska pohraničná a pobrežná stráž. Pani spravodajkynia dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som dostal na starost tento spis, nikto sa nedomnieval, že všetci sme mohli e, byť spoločne menej ako alebo teda spolu, menej ako 6 mesiacov pred predložením tohto návrhu. Bol to pomerne intenzívny čas intenzívne strávení, e, keď sme diskutovali všetky podrobnosti tejto úpravy, ale vďaka dobrej vôli všetkých kolegov, tieňových spravodajcov Európskej komisie a členských štátov sme sa dohodli na novom systéme, na ktorý všetci môžeme byť hrdí. Počas rokovaní sme mali na pamäti, že musíme byť spravodliví voči tým, ktorí si vyžadujú ochranu, musíme byť prísni smerom k tým, ktorí nie sú oprávnení a naozaj veľmi dôsledný a prísny voči tým, ktorí využívajú postavenie zraniteľných osôb. Dnes budeme hlasovať o tom, aby sme potvrdili túto úpravu a napriek všetkým očakávaniam sa nám podarilo prekonať všetky problémy a dokázali sme zabezpečiť všetky stráže do budúcnosti teda kapacitne to zabezpečiť, tak aby sme dokázali e, zabezpečiť bezpečné hranice, aby sme vedeli bojovať proti trestnej činnosti a aby sme vedeli zabezpečiť práva ľudí, ktorí si vyžadujú ochranu a tých, ktorí riadia migráciu. Musíme zabezpečiť vonkajšie hranice a musíme zaručiť, aby členské štáty dodržiavali svoje zodpovednosti. Je to dôležité tak, aby sme boli účinní v riešení migračnej krízy. Táto právna úprava nie je jediným eh, riešením, ktorý potrebujeme, ktoré potrebujeme v tomto odvetví, avšak je eh, nevyhnutné eh, z pohľadu spolupráce s ostatnými. Ak sa zopakuje podobná kríza ako v roku 2015, členské štáty, ktoré majú vonkajšiu hranicu, ako aj Malta, alebo tie južné štáty, tak týmto získajú dodatočnú pomoc, tak aby dokázali zvládať e, tú mimoriadnú situáciu. Nariadenie, ktoré sme vyrokovávali posledných 12 mesiacov, sa netýkalo len 10 tisíc ľudí, tých 10 tisíc ľudí, ale išlo aj o zvýšenie efektívnosti ľudí, ktorí sa vracajú, teda tie návraty, ktoré nedochádza k splneniu oprávnenosti bude mať viac zodpovednosti, pokiaľ ide o pomoc členským štátom v tomto ohľade, napríklad pokiaľ ide o identifikáciu nezákonných migrantov. A takisto budeme vedieť pomôcť získať cestovné doklady, poskytnúť iné formy pomoci. Som hrdá, že sa nám podarilo vytvoriť novú úlohu v rámci agentúry, že sa nám podarilo obhajiť základné práva tak, aby práva každej osoby boli dodržiavané. Našim cieľom je zabezpečiť nové úrovne ochrany v duchu európskych hodnot, ktoré sú pre nás tak dôležité v takto dôležitých citlivých otázkach. A to z toho dôvodu, že Európska únia musí ochraňovať základné práva, hlavne keď ich najviac potrebujeme. Ďakujem pekne. A pán komisár Abramopoulos, nech sa páči. Mulțumesc, prezident. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Ako som to vyslovil, pýta sa pán komisár po rumúnsky? <laughs> Will take some time. <laughs> well, dear colleagues. Drahí kolegovia, neskrývam skutočnosť pred vami, že e, Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž považujem za jeden z kľúčových návrhov z mojej dielne, jeden z podstatných prvkov komplexnej migračnej politiky nielen, že sme vytvorili, ale aj inštalovali a posilnili Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž v rekordne krátkom čase spoločnou prácou, spoločným úsilím. Pričom veľmi dobre vieme, ako komplikované sú legislatívne postupy, komplexné a naozaj všetci sa zhodneme v tomto svetle, že ide o veľký úspech. Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku pani spravodajkyni, pani Mecole a všetkým tieňovým spravodajcom a aj rumunskému predsedníctvu za to, že sa dokázali dohodnúť na dobre vyváženom kompromise, pokiaľ je o tento návrh. Táto dohoda opäť počiarkuje, že keď spolupracujeme, dokážeme priniesť skutočné výsledky a ukázať občanom, že Únia je ochotná a schopná konať. Keď kríza, ako si spomeniete, dosiahla svoj vrchol v Európe počas leta 2015, Európa ostala zaskočená a bola nepripravená. Bola konfrontovaná prílevom nezákonných príchodov cez východné a južné hranice, cez Stredozemné more. Vedeli sme v tejto situácii, že musíme prijať rezolutné kroky, opatrenia, neexistovala v tom momente žiadna konsolidovaná európska eh, agentúra, žiadne hotspoty alebo operačná prítomnosť eh, v teréne na úrovni EÚ. EU. Európsky azylový systém sa ukázal byť nevhodným na ten účel. Naše informačné systémy navzájom nekomunikovali a náš prístup, pokiaľ ide o angažovanie sa s tretími krajinami, bol veľmi rozdrobený. Boli sme nútení prijať tak okamžité, ako aj dlhodobé opatrenia a pracovať na všetkých frontoch paralelne. V tejto situácii 4 roky neskôr ktokoľvek, kto sa snaží prejsť e, nezákonným spôsobom naše vonkajšie hranice, je identifikovaný, sú mu odobrané otlačky prstov a prebieha veľmi komplexný screening. Dnes už máme funkčnú Európsku pohraničnú a pobrežnú agentúru. Máme posilnené migračné, hraničné a bezpečnostné informačné systémy, ktoré sa postupne stávajú interoperabilnými. Nové nariadenie, o ktorom hovoríme v tejto chvíli, nám umožní dosiahnuť ešte viac. Jedným z kľúčových prvkov tohto nariadenia je stály zbor Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý bude postupne a veľmi rýchle, bezodkladne zriadovaný v plnej kapacite 10 tisíc do roku 2027. Avšak prvé využitie takéto kapacity e, budeme môcť vnímať už od 1. januára 2021. Ďalším kľúčovým prvkom tohto návrhu a zároveň aj dôležitou, dôležitou, dôležitým jazyčkom na váhach je, že tá agentúra, kde, aj štatutá, kde sú štatutárne zamestnanci, že bude mať aj výkonné právomoci. To znamená, že budú realizovať riadenie hraníc a úlohy v oblasti návratov v rámci vlastnej pôsobnosti. Samozrejme, príslušné orgány hostujúceho členského štátu naďalej budú mať zodpovednosť za a budú mať kontrolu nad eh, aktivitami Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré sa budú odohrávať na ich území, na jej území. Eh, napriek tomu, že to bude pod eh, vedením alebo pod kompetencií tých orgánov členského štátu, niektoré z tých právomocí sa budú týkať kontroly dokladov totožnosti, povoliť alebo odmietnúť vstup na bodoch vstupu alebo výstupu pečiatkovať cestovné dokumenty, doklady, vykonávať kontroly na hraniciach a zastavovať osoby, ktoré prešli hranicami nezákonne a pomáhať pri implementácii návratových postupov alebo konaní. A síce prípravou rozhodnutia o návrate alebo eskortovania príslušníkov iných krajín ako EÚ, na ktorých sa vzťahuje e, vynútený návrat. Operatívni zamestnanci stáleho zboru dostanú spoločné školenia alebo odbornú prípravu, tak aby sme sa ubezpečili, že budú uplatňované a rešpektované tie najväčšie profesné štandardy a že bude vytvorený spoločný operačný postup alebo operačná kultúra v rámci zamestnancov. Kompromis zabezpečí, že agentúra bude môcť lepšie a aktívnejšie podporovať členské štáty v oblasti návratu, návratov, tak aby zlepšila reakciu Európskej únie na trvalé migračné výzvy. E, takisto vítam mnohé ďalšie e, prvky vývoja, e, ktoré sme dosiahli so spoluzákonodarcom v rámci tejto legislatívy, ako je racionalizácia monitorovania základných práv v rámci operačných aktivít agentúry. Dodržiavanie základných práv je v stredobode všetkých iniciatív komisie, vrátane tejto. Všetky aktivity Európskej pohraničnej pobrežnej agentúry a príslušných orgánov členských štátov budú sa nie duchu dodržiavania základných práv, ktoré sú zakotvené v charte. Agentúra bude úzko spolupracovať s budúcou Európskou azylovou agentúrou, tak aby zabezpečila efektívny prístup k azylovým konaniam. Agentúra takisto bude napomáhať zabezpečiť, že tí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, budú vrátení plnom, pri plnom dodržiavaní, a to opakujem, plnom dodržiavaní základných práv týchto osôb. Dúfam, že ako náhle e, bude zvolený nový parlament, návrh zriadiť azylovú agentúru pre EÚ bude rýchle schválený. To teda dúfam. Takisto by som rád doplnil, že spolutovaním konštatujem, že možnosť mesačných diferenčných platieb, e, pokiaľ ide o tých stálych zamestnancov, štatutárnych zamestnancov, že to neprešlo v tej záverečnej dohode. Cieľom tohto návrhu bolo zvýšiť atraktivitu agentúry ako zamestnávateľa, e, zabezpečiť e, rýchly nábor takýchto zamestnancov a my potom postupíme parlamentu vyhlásenie v tomto zmysle. V neposlednom rade je to isté politické usmerenie, pokiaľ ide o implementáciu európskej integrovaného riadenia hraníc. Aj to bude zriadené a bude to zahrňať e, plánovanie spôsobilosti, pokiaľ ide o Európsku pohraničnú a pobrežnú, pobrežnú stráž, zabezpečí to súlad a konzistenciu s celkovou vonkajšou politikou EÚ v tomto ohľade v skutku prostredníctvom tohto nového nariadenia, tak agentúra, ako aj členské štáty, budú mať nástroj, ako predvídať a reagovať na budúce krízy na vonkajších hraniciach EÚ. V konečnom dôsledku to pomôže zachovať dlhodobú životaschopnosť šengenského priestoru, slobody pohybu, voľného pohybu. Ďakujem pekne za pozornosť, teším sa na vaše názory. Ďakujem, aj my ďakujeme, pán komisár. Pán Gajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Bez pochyby e, nový mandát pre Európsku agentúru, pre pohraničnú pobrežnú agentúru je dôležitým e, krokom v rámci európskej reakcie e, nájsť odpoveď na výzvy migrácie, nové kapacity, či už personál, teda, ktoré, kde sa púluje viac ako 10 tisíc osôb, vlastné lode, lietadla poprvýkrát, Teraz skutočne agentúra môže prejsť do operačného fungovania a to nad rámec e, záchrany životov. E, toto si vyžaduje masívne finančné zdroje a to môže fungovať podľa mňa len v prípade, že sa dohodneme na e, rozšírenom viacročnom finančnom rámci. Preto z tohto miesta apel na hlavy štátov a vlád, napríklad z Rakúska, ktoré, keď považujete za dôležité ochranu hraníc, vonkajších hraníc, tak musíte pripustiť, že treba rozšíriť ten európsky rozpočet a treba e, k nemu prispieť, k tomuto rozšíreniu. Ale to môže byť len časť e, koherentnej európskej migračnej politiky. Je to ale dôležité pri boji proti, e, dôležité, teda proti tým, tým príčinám migrácie. A to, k tomu patrí teda aj takáto pobrežná stráž. Veľmi pekne ďakujem, pán Koelho, na minútu a pol. Ďakujem Veľmi pekne, vážený pán komisár, vážení kolegovia, schválenie tohto posilneného návrhu je historickým krokom k naozajstnej zdieľanej ochrane našich spoločných eh, hraníc. Je to dôležité pre Schengen, pre bezpečnosť, pre voľný pohyb osôb. Hovoríme o zbore, o počte 10 tisíc pracovníkov, ktoré majú, ktorý má pôsobiť v tých najzraniteľnejších členských štátoch. Ale to, ne, to nebude znamenať, že členské štáty už nebudú mať e, svoju zodpovednosť alebo že sa a že bude menšia. Predsa tí, tí, tento zbor bude pochádzať z týchto členských štátov, minimálne polovica z nich. Čiže ja sa obávam, že opätovne um, tu sľubujeme na európskej úrovni niečo, čo jednoducho členské štáty nebudú môcť naplniť. Agentúra bude mať posilnenú úlohu aj v oblasti návratov Menej ako jedna tretina návratových eh, rozhodnutí eh, nie je vôbec realizovaná. A v neposlednom rade sme eh, zistili aj, od, aj to, ako, alebo aká je, aký je rozsah sekundárnych pohybov v rámci Európy. A zdá sa, že, že mm, 5 členských štátov jednoducho um, zrušilo Schengen. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Niedermüller, na 2,5 minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som rád poďakoval spravodajkyni za otvorenú a konštruktívnu spoluprácu. Bez toho by sa nám určite ne, nepodarilo pripraviť tento legislatívny návrh. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi komisárovi a jeho týmu. V roku 2015 počet, e, počet migrantov e, náhle narastol a stalo sa naliehavým posilniť e, ochranu hraníc um, v roku 2015 bol pripravený prvý návrh a súčasný návrh je vlastne novelizáciou toho pôvodného návrhu. Ide v ňom o rozšírenie pôsobnosti agentúry a rovnako rieši aj finančné otázky a, a navýšenie počtu um, pracovníkov, ktorí sa majú podielať na jednotlivých operáciách. Frontex, čo dôležité je to, že Frontex bude aj naďalej že by mal naďalej pomáhať e, pomáhať tým, ktorí sa ocitnú v ohrození života. Nikdy by, e, nikdy by sa nemali striasť tejto zodpovednosti. A zároveň tento súčasný návrh e, poskytuje agentúre značne posilnenú právomoc pri návratových operáciách. Ale to by malo platiť len pre utečencov v rámci priestoru EÚ. Agentúra nemô- sa nemôže zúčastňovať na návratových e, operáciách e, z jednej tretej krajiny do ďalšej tretej krajiny. Je veľmi dôležité, že návrh posilňuje záväzok agentúry a rešpektovanie základných práv. A bohužiaľ, keď sme vynakladali ich úsilie na lepšiu ochranu európskych hraníc, tak rada nebola schopná sa dohodnúť, pokiaľ ide o spoločný azylový systém. Reforma dublinského, reforme, da, da, reforme dublinského systému sa zabránilo a rovnako sa zabránilo aj predbežnej dohode k azylovej agentúre. Toto všetko jednoducho znemožnil egoizmus. Je veľmi Samozrejme je dôležité chrániť hranice, ale to samo o sebe nestačí. Potrebujeme komplexný európsky azylový systém a dokončiť ho, vybudovať ho bude, bude prioritou. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vistisen, na jednu minútku ďakujem veľmi pekne. Téma, ktorej sa dnes e, venujeme, je veľmi dôležitá. Mm, vonkajšie hranice mm, neboli nikdy doteraz predmetom ochranného opatrenia. Z tohto dôvodu myslíme si, že 18 rokov po vzniku Schengenu nastal naozaj čas, aby sme mali pohraničnú agentúru, ale dôvod, prečo nemôžeme podporiť kompromis, ktorý vychádza z trialógu, Um, jednoducho nemôžeme to podporiť, pretože to všetko prichádza neskoro. V návrhu je toľko záruk a poistiek, že to jednoducho nebude mať ten želaný dosah taký, aký si želáme. Nemôžeme eh, vr- navra- vr- vrácať eh, migrantov z jednej tretej, tretej krajiny do druhej tretej krajiny. Jednoducho toto riešenie neuspokojí ani občanov a um, nebude skladka dobre. Pani Grisbe. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyňa Korgeva v roku 2019, eh, eh, pardon, 18. Eh, v septembri Juncker predložil návrh novej takéto agentúry pohraničnej a ide tu o prvú revíziu. Dnes v našej, v mene svojej skupiny chcem povedať, že v rekordnom čase aj keď možno teda niektoré veci tam ostali otvorené, myslím si, že napriek tomu môžeme byť spokojní s rýchlosťou, ako sa nám podarilo túto vec uzavrieť vyváženým spôsobom, efektívne na ochranu našich hraníc, rešpektujúc základné práva E, tak ako to od nás žiadali naši spoluobčania. V prvom rade chcem poznamovať a veľmi sa teším z toho, že je to skutočný krok vpred, pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ ide o kapacitu a o, o pravomoci, tak ako to bolo pred chvíľou tiež vyzvihnuté. Dva základné prvky by som tu ale predsa len spomenula. Som veľmi rada, že sme konali a že sme vytvorili permanentný kontingent, ktorý sa v končnom dôsledku bude skladať z desiatich e, tisícov E, takýchto e, e, dôstojníkov a ukazuje sa, že tá rezerva 1500 príslušníkov, ktorá momentálne je, nefunguje dostatočne dobre. Čiže je to konkrétny a potrebný pokrok. Po druhé, ja som sa tiež zasadzovala ako nová spravodajkňa k tejto revízii za to, aby v texte bolo aj spomenuté, že sa má vytvoriť vzdelávacie centrum Frontexu. Pretože ak chceme eh, prekročiť tú národnú víziu ochrany hraníc Európskej únie, pretože áno, členské štáty samozrejme majú svoje právomoci, zohrávajú fundamentálnu úlohu, ale ak chceme byť v našom európskom priestore voľného pohybu Schengenu, ak chceme byť efektívni, aby eh, tam bolo čo najmenej zlyhaní, musíme byť naozaj európsky, musíme si eh, vybudovať európsky nástroj a agentúra musí mať možnosť spolupracovať a podporovať e, teda aj orgány štátov. A aby to bolo praktické, naozaj je potrebné vybudovať si istú európsku kultúru, pokiaľ ide o vzdelávanie. Toto e, je v texte ukotvené a chcem e, ešte raz poďakovať Roberte Mecole, spravodajkyni, ktorá so svojou prácou, energiou, odhodlaním a vynikajúcou spoluprácou umožnila, aby sme dosiahli pokrok, aby sme ho dosiahli rýchlo a o pár hodín samozrejme naša skupina e, podporí túto novú reformu. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem pán e, Abion Guzman na 1,5 minúty. Pani, prepačte. Áno, tá, tento mandát, e, z, počas toh, tohto mandátu tu chýbala akákoľvek humanita. Podporovali sme tu politiky, ktoré spôsobili smrť migrantov na mori. Zažili sme tu deportácie do krajín, kde neexistujú žiadne záruky rešpektovania práv. Je to tvrdé, ale je to presne tak. Toto je európska únia. E, nemáme tu, nevyriešili sme legálne cesty, ako riešiť túto situáciu. Okrem toho, Um, dokonca sme zabránili mimovládkam, aby pomáhali zachraňovať týchto ľudí. Naozaj jedného dňa budeme jedného dňa budeme musieť vysloviť určitý súd nad tými, ktorí spôsobili 18 tisíc týchto úmrtí. Um, veď oni Mm. A naše nariadenie, ktoré tu dnes schvalujeme, je vrcholom týchto nehumánnych praktik. Agentúra je um, agentúra um, má